Hello everyone, if you take your seats and... Dobrý deň všetkým, prosím, láskavo sa usadte, začali by sme hlasovať hneď. Prvá správa je návrh smernice o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami. Návrh 107. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 108 za. Proti? Overíme si to. Otváram hlasovanie k 108. Koniec hlasovania. Prijaté. 109 za, proti, zdržali sa prijaté 110 za, proti, zdržali sa prijaté 111 za, proti, zdržali sa prijaté 112 za, proti, zdržali sa prijaté 113 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 180, 118 za, proti, zdržali sa, prijaté. 119 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 120 za, proti, zdržali sa, overíme si. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 121 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 122 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 2. Za. Proti. Zdržali sa. Overíme si. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej nasleduje návrh 124 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 126 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 127 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 16 za, Overujeme si 16. Nebolo to jasné s vynutím ruky. Prijaté. 128 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 131 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 130 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 129 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa. Overíme si 17. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 19. Za proti, zdrželi sa. Overíme si 19. Prijaté. To 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté 137 za, proti, zdržali sa zamietnuté 140 za, proti, zdržali sa zamietnuté Kompromis 3 za, proti zdržali sa prijaté 144 za, proti zdržali sa zamietnuté. Ďalej rovnaké návody 22, 145, 146, 147 za, proti zdržali sa zamietnuté. Návrh. A overíme si to, dobré. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Naozaj to bolo zamietnuté, mala som šťastie. Návrh 25, kto je za? Proti, zdržali sa. Ešte raz, 25 za. Proti, zdržali sa, prijaté. 151 za, proti, zdržali sa, prijaté. 152 za, proti zdržali sa zamietnuté. 153 za, proti zdržali sa zamietnuté. 154 za, proti zdržali sa prijaté. 155 za, proti zdržali sa zamietnuté. 156 za, proti zdržali sa zamietnuté. 157 za, proti zdržali sa prijaté. 158 za, proti zdržali sa zamietnuté. 159 za, proti zdržali sa zamietnuté. 160 za, proti zdržali sa zamietnuté. 161 a 2 za, proti zdržali sa zamietnuté. 163 za, proti zdržali sa zamietnuté. 164 za, proti zdržali sa zamietnuté. 165 za, proti zdržali sa zamietnuté. 166 za, proti proti, zdržali sa zamietnuté. To bolo spolu s návrhom 167. Teraz návrhy 168, 9, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 170 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 171 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 172 a 3. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 174 za, proti zdržali sa zamietnuté 175 za, aj s návrhom 181, kto je za, proti zdržali sa zamietnuté. 180 za, proti zdržali sa zamietnuté. 182 za, proti zdržali sa zamietnuté. 183 za, proti zdržali sa zamietnuté. Návrh 29, kto je za, proti zdržali sa prijaté. 30 za, proti zdržali sa prijaté 184 za, proti zdržali sa zamietnuté 185 za, proti zdržali sa zamietnuté 186 za, proti zdržali sa zamietnuté 187 za, proti zdržali sa zamietnuté 188 za, proti zdržali sa zamietnuté Overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 192 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 193 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 194 za, proti, zdržali sa, prijaté. 195 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa, prijaté. 196 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 197 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33 a 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalšie sú bezpredmetné 35, 36, 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 38, to sme odhlasovali. Bol tam nejaký zmetok? Na požiadanie spravodajcu budeme hlasovať opäť o návrhu 38, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, ale z iných dôvodov. 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 40 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa prijaté. 42 a 205 za, proti, zdržali sa. Ako hlasuje EPP, ešte raz to je za, proti, Nechcete nám to ukázať? Takže ešte raz to skúsime. Kto je za tieto dva návrhy? Výborne, prijaté. 206, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 207 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 208 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 209 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz blokovo návrhy 211 až 215 za, proti zdržali sa zamietnuté 210 za, proti zdržali sa zamietnuté 43 za a spolu s návrhom 212 proti zdržali sa prijaté 216 za, proti zdržali sa zamietnuté 217 a 219 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 44 a 218 je za, proti, zdržali sa, prijaté. 926 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dvestodvadsaťšesť, kto je za, ešte raz, proti, zdržali sa, zamietnuté. 227 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 228 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 235 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa prijaté. Blokovo budeme teraz hlasovať 229 až 233. Kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 234 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 236 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1 za, proti, zdržali sa. Nebolo to jasné, takže jednotka ešte raz za, proti. Zdržali sa, overíme si jednotku. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 52, kto je za? proti, zdržali sa prijaté 54 za, proti, zdržali sa prijaté 55 za, proti, zdržali sa, veríme si 55 -ku. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 56 za. Proti zdržali sa. Overíme si 56. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 57 za, proti, zdržali sa, prijaté. 61 za. Tento kompromis totiž neprešiel.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 proti, zdržali sa prijaté. 8 za, proti, zdržali sa, overíme si osmičku, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 75 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa, Overíme si 76. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Naozaj to nebolo jasné, prijaté veľkou väčšinou. Vôbec to nebolo jasné z toho, ako ste dvíhali ruky. Takže teraz nasleduje návrh 77 za proti, zdržali sa zamietnuté 78 za, proti, zdržali sa zamietnuté 79 za, proti, zdržali sa zamietnuté 10 za, proti, zdržali sa prijaté 83 za, proti, zdržali sa zamietnuté 84 za, proti, zdržali sa prijaté 85 za, proti, zdržali sa. Overíme si 85, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 86 za, proti, zdržali sa, prijaté 87 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 88 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 89 za, proti, zdržali sa prijaté. 90 za, proti, zdržali sa prijaté. 91 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 92 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 93 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 94 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 95 za, proti, zdržali sa vy ste proti? Ešte raz. 95, kto je za? Proti? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 96 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 103 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. And it's closed. Konec hlasovania prijaté. Very good. Thank you very much.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 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 11 za, proti, zdrali sa prijaté. 12 za, proti, preveríme 12. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 19 prijaté, 17 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, 3 zdržali sa za. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. 28 za, proti, zdržali sa, prijaté. 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, preveríme. 30. Otváram hlasovanie. And it's closed. Uzatváram hlasovanie. A je to prijaté. 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 33 za, proti, zdržali sa prijaté, 34 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Finálne hlasovanie. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej. Strednodobé hodnotenie programu LIFE. Pozmaňovací návrh 13 za, proti zdržali sa prijatí, 14 za, proti zdržali sa zamietnutí, 15. O 15 sa nehlasuje. Teraz rozdelené hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 16. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Š, druhá časť, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 18, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, preveríme druhú časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie, je to zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa prijaté 20 za, proti, zdržali sa prijaté 21 za, proti, zdržali sa prijaté 22 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté 23 za, proti, zdržali sa prijatí 28, 30 za, proti, zdržali sa prijatí 29 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 33 za, proti, zdržali sa prijaté, 34 za, proti, zdržali sa. Preveríme 34, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa za, prijaté. 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 38 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa prijaté. 40 za, proti, zdr- nie, odpadáva 41 za, proti, zdržali sa zamietnutí 42 za, proti, zdržali sa zamietnutí 43. Ale 42 bola zamietnutá, čiže 43, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí 44 za, proti, zdržali sa zamietnutí 45 za, proti, zdržali sa prijatý. 46 za, e, tam teda na dve časti rozdelili. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť, časť 2 za, proti, zdržali sa, preveríme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pardon, nie, prijatý. 48 za, proti, zdrali sa, prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdrali sa, prijatý. 54 za, proti, zdrali sa. Preveríme 54. Otváram hlasovanie a uzatváram hlasovanie. A je to prijaté. 55 za, proti, zrali sa, prijatí. 56 za, proti, zrali sa, prijatí. 57 za, proti, zrali sa, prijatí. 58 za, proti, zrali sa, zamietnutí. 59 nie, 60 za, proti, zdržali sa. Preveríme. 60. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie, je to prijaté. 61 za, proti, zdržali sa, prijatí 62 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 63 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatí. 68 za, proti, zdržali sa, prijatí. 69 za, proti, zdržali sa, prijatý 70 za, proti, zdržali sa, prijatý 71 za, proti, zdržali sa, prijatý jednotka za, proti, zdržali sa, zamietnutý 2 za, proti, zdržali sa, prijatý 3 za, proti, z... Kto je za pozmeňovací návrh číslo 3? Proti? Kto je proti? Preveríme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňovací návrh 5, kto je za, proti, zrali sa, prijatý. 9 za, proti, zrali sa, prijatý 6 <clears throat> za, proti, zdržali sa, prijatí. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. A, pardon, 10 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 11 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 12 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Finálne hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. No a tým by sme uzavrali hlasovanie. Teraz výmena názorov. A je tu prítomný dvor auditorov? ekologizácia SPP. Slovenská federácia Okay. Uh, Dobre, drahí kolegovia, mohli by ste sa usadiť, tak v takom prípade by sme mohli pokračovať v našej dnešnej práci. Máme teraz výmenu názorov s Európskym dvorom auditorov o osobitnej správe, e, e, teda e, rozvoj vidieka a ekologizácia SPP toto je súčasťou každoročných um, uh, skúmajúcich aktivít vo vzťahu s Európskym dvorom auditorov, čiže by sme ich pozvali, aby sa pridali do našej diskusie. Máme členov ECAS, ktorý je zodpovedný za uh, túto osobitnú správu. Je tu pán Samo Jarab, ktorý je zodpovedný za um, ekologizáciu z SPP a pán Jan Vojšechovský, ktorý je zodpovedný za program rozvoja vidieka. Takže začneme najprv pánom Jerebom. E, takže nech sa páči, máte slovo a vítajte. Ďakujem, pani predsednička, ctení členovia výboru. Ďakujem za príležitosť predložiť e, závery osobitnej správy ekologizácie a e, e, tieto príslušné podporné schémy. Ekologizácia bola zavedená e, v roku 2013 ako súčasť SPP, ako nové priame platby farmárom. Bolo to nastavené ako mechanizmus na kompenzáciu farmárov za tovary, ktoré poskytujú a E, zlepšiť e, klimatickú výkonnosť SPP. Európska únia vynaklada 12 miliard eur ročne na ekologizáciu, čo predstavuje 30 e, priamých platieb SPP a takmer 8 celého európskeho rozpočtu. Náš hlavný záber z tohto auditu je, že ekologizácia v súčasni, ako je implementovaná, pravdepodobne zlepší SPP a e, klímu. Požiadavky na ekologizáciu e, nemajú veľké nároky a reflektujú bežné e, postupy farmárov na základe výrazných e, výnimiek. Ah, okay. Due to, ex- due to extensive exemptions, na základe výnimiek väčšina farmárov, 65 z nich, e, e, prospievajú ekologickými platbami bez toho, aby e, boli predmetom týchto povinností a vedie to k pozitívnom rozvoju približne 5%, 1,5% e, európskej hospodárskej pôdy. Len sa vyjadrím k číslam, e, ktoré využíva komisia ako e, ukazovateľ výsledkov. Konkrétne 73% týchto podnikov majú minimálne jednu povinnosť v oblasti ekologizácie. A hoci farma podlieha povinnosti nasledovať požiadavku diverzifikácie a meniť plodiny na 100 hektárov, komisia všetkých 100 hektárov e, spočíta pod týmto číslom. Celé, e, celá veľkosť podniku sa počíta v rámci tohto ukazovateľa, aj keď vlastne nedošlo k žiadnej zmene pri e, polnohospodárských postupov, pretože farmár už respektoval ekologické e, pravidla ešte než ekologizácia bola zavedená. Tento ukazovateľ by, nemenil, by sa nemenil, aj keby povinnosti pre ekologizáciu sa výrazne menili Preto tento ukazovateľ e, považujeme za vhodný na monitorovanie výsledkov ekologizácie. Zistili sme, že komisia nenastavila špecifické ciele alebo inak nešpecifikovala, čo e, možno e, očakávať od ekologizácie pre životné prostredie a klimu dopady greeningu môžu byť spojené eh, s tematickou stratégiou EÚ pre eh, ochranu pôdy, čo sa týka kvality pôdy, eh, pre energetický balík 2020 a E, klimatický a energetický rámec, čo sa týka e, emisí skleníkových plynov a diverzifikačnú stratégiu EÚ, ale bez toho, aby sa nastavili riadne ciele pre SPP, e, nemôže byť jednoznačný prístup k celkovej stratégii. Diskusie o ekologizácii by sa nemali týkať otázky toho, či ekologizácia mala zlepšiť environmentálny výkon alebo spomaliť zhoršovanie sa environmentálnych ukazovateľov. Keď sa pozrieme na len jeden a ukazovateľ, tak to sa znížilo o 31,5 Takže eh, hlavná otázka nie je, či eh, nakoľko máme zlepšovať eh, environmentálnu výkonnosť SPP a na to sa, na to potrebujeme aj spolahlivé e, e, baseline údaje. Lokácia pre ekologizáciu nie je opodstatnená politikami v environmentálnom kontexte. E, tieto platby sú 80 na hektár, zatiaľ čo Európska komisia v posúdení vplyvu odhaduje, že priemerné náklady na tieto opatrenia neprevýšia 30 eur. Štúdia spoločného výskumného strediska poukazuje na to, že 40 e, používa 10 e, eur a viac než 100 e, teda percenta farmárov viac než 100 V podstate sú tu tri zaužívané praktiky. Diversifikácia plodín nemusí znamenať celkový benefit z hľadiska striedania plodín. Jednak sú tu aspekty, ktoré sa týkajú plodín absorbujúcich dusík. A okrem toho je tu prevažujúca e, produktivita typov EFA a tam dochádza k kombinácii s nedostatkom e, odvodnených požiadavkov z hľadiska e, manažmentu plodín. V podstate môžeme povedať, že tu dochádza ku prekrývaniu z hľadiska dobrých výsledkov environmentálnych aj z hľadiska výnosov. Pri porušeniach by sa predpokladali vyššie pokuty. Členské štáty nevyužívali patričné aspekty flexibility v súvislosti e, s citlivými plodinami a pri využívaní trvalých porastov, hlavne trávnych. A podstate dochádza ku znižovaniu záťaže na pôdu a na, na plodiny a celkovo teda aj na farmárov. Komisia by mala vyvinúť e, patričný logický program, kde sa budú rešpektovať cieľa Európskej únie aj z hľadiska klimatických zmien. Polnohospodári by mali prístup k platbám iba vtedy, ak budú splňať príslušné normy a predovšetkým potreby, ktoré sú lokálneho charakteru, ale aj z hľadiska polnohospodárstva a klímy, tie musia splňať aspoň tie základné požiadavky. Cieľom je vlastne preukázať ešte pred implementáciou, že ich opatrenia budú efektívne a budú splňať príslušné ciele. Dovolte na zámer ešte eh, povedať, že z hľadiska e, najnovšej legislatívy Omnibus tu dochádza k určitému zlepšeniu. Ale ešte stále ostávajú problémy v oblasti zjednodušovania a toto treba riešiť v rámci budúceho e, programu viacročného finančného rámca. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo pánovi Vojčechovskému. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, v prvom rade vám ďakujem za pozvanie a za to, že mi dávate príležitosť predniesť našu osobitnú správu, ktorá sa týka <clears throat> programovania rozvoja vidieka s cieľom e, zabezpečiť menej zložitosti postupov a zamerať sa skôr na výsledky. Súvisí to aj s e, poľnohospodárskou politikou, aj s inými politikami EÚ, predovšetkým environmentálnymi. A toto je určite predmetom záujmu e, vášho výboru. Dovolte mi, podobne ako kolega, oprieť sa o e, prezentáciu pomocou slajdov. Takže o čo tu ide v tomto programovaní rozvoja vidieka. Z hľadiska nákladov tu vidíme 100 miliárd eur na obdobie 7 rokov, to je vlastne finančný výhľad. A tu vidíme určité položky spoločnej poľnohospodárskej politiky 58 miliárd sa vynaložilo ročne, čo je asi 40 miliárd na priame platby, 14 na e, programovanie rozvoja výjeka a 4 miliardy na opatrenia, ktoré sa týkajú trhu. Na tomto obrázku vidíme tých hlavných príjemcov, teda členské štáty. Všetky členské štáty sa zúčastňujú na využívanie prostriedkov z tohoto Európskeho plnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Máme tu veľké krajiny ako Nemecko, Polsko napríklad, tie, ktoré teda čerpajú veľa z týchto fondov. Členské štáty a programy rozvoja vidieka, kde sme urobili aj audity, E, poskytujú určité výsledky a niečo si organizujú štáty interne v rámci štátov a niečo sa robí potom ešte aj na úrovni EÚ. Skúmali sme 12 zo 118 týchto programov rozvoja vidieka. Celkovo ich je totiž toľko, tých 112 v 28 členských štátov Čiže aká bola otázka v audite? Teda prvne sme vyšli na audit. Poprvé, či je zameranie e, na projektu v rámci legislatívneho rámca. Po druhé, či tam existuje potenciál prispieť k lepším výsledkom a ako proces programovania bol zvládaný zo strany Európskej komisie. Celkové závery z našej správy že programy rozvoja vidieka sú príliš všeobecné, e, celkovo trvajú dlho a sú príliš zložité a celkový proces je príliš dlhavý a e, sú tieto programy nedostatočne zamerané na výsledky. V krátkosti, čo to znamená, keď povieme, že sú príliš všeobecné. Uvediem nejaké príklady, e, konkrétne z Rumunska, Polska a Írska. Tieto príklady poukažujú teda na to, že potreby boli zadefinovávané príliš vágne. Ďalší záver, že tieto programy boli príliš dlhé ako dokumenty a príliš zložité. Tu vidíme na tomto obrázku, aké veľké sú tieto dokumenty. V eh, finančnom výhľade na obdobie 2007 až 2013. Priemerne v tom období obvykle objem takéhoto programu RDP bol 459 obrazov, obrázkov teda, a v tom budúcom to išlo na 781 obrázkov alebo no, ilustrácií a niektorých to bolo aj viac než tisíc strán prepáčte, ospravedlňuje sa rečník, nie obrázky, ale strany mal na mysli. Čiže niektoré tieto programy obsahovali jednotlivé programy aj viac než tisíc strán. Náš záver je ten, že Európska komisia požaduje príliš mnoho od členských štátov, aj od regiónov pri príprave týchto programov. A to je proste, žiada sa mnoho údajov, sú to zaujímavé údaje z hľadiska akademikov, sú veľmi užitočné pre akademické diskusie, ale nie pre prax. Hej? A pre prax je to príliš zložité. A, a pre polnohospodárov to ani nie je dosť jasné. Toto treba tiež zdôraziť v našom odporúčaní, že túto prax proste treba zmeniť. Netreba od polnohospodárov požadovať až toľko informácií. Ďalší záver že programovací proces bol príliš dlhý. A priemerne išlo o zhruba jeden rok, teda určite viac než 11 mesiacov. A to bol priemer na jeden takýto program. Čiže programovanie toho procesu, teda samotný programovací proces, pardon, ten trval obvykle okolo 11 mesiacov a viac od predloženia požiadavky cez hodnotenie až po konečné schválenie komisie to trvalo toľko to. Dôsledok je ten, je, teda dôsledok je ten, a tuto vlastne vidíme aj na tomto diapozitíve, že dochádzalo potom aj ku oneskoreniu v implementácii za obdobie 2007 až 2013 povedzme, začal proces v 2004 na základe toho, čo navrhla komisia, niekde v polovici 2004. A potom ten proces bol ukončený pred, tesne pred ukončením celého programovacieho obdobia, teda až v 2006. Čiže dochádzalo tam posunom. A preto komisia potom navrhovala v oktober 2011 v oktobri a implementačné nariadenie prišlo až v júli 2014. Dôsledok potom bol ten, a ten vidíme tu, finančné obdobie 2007 až 2013 predstavovalo to, že na konci roku 2010, po štyroch rokoch e, implementácie, teda vykonávania programu, programov e, rozvoja vidieka, čerpanie bolo na úrovni 29 v budúcom, teda, terajšom finančnom období, teda 2014 až 2020, teda od do konca 2017, od začiatku tohto finančného obdobia, tak čerpanie bolo len na úrovni 21 Na tomto obrázku vidíte mieru čerpania 2007 až 2013. Ako som povedal predtým, priemer bol 29 Máme dva členské štáty, kde bolo čerpanie viac než 50 konkrétne Írsko a Luxembursko. To sú tie dva lídry, líderské štáty. A, ale žiaden štát nečerpal menej než 15 A teraz, v súčasnom finančnom období, je situácia horšia. A priemer čerpania je 21 a líder je Fínsko v tomto období, je to na úrovni 43 Írsko má 38 a nikto nemá viac než 50 e, a 6 členských štátov je takých, ktoré majú menej než 15-percentné čerpanie. A toto je naozaj vec, e, ktorá vyvoláva obavy. Audit taktiež poukázal na toto. Závery sú také, že príspevok jednotlivých týchto programov sa dá dosť ťažko zhodnotiť z hľadiska splňania alebo príspevku do strategických cieľov a preto by sme mali e, sa zamerať e, treba na témy e, s cieľom podporiť presun ku nízkouhlíkovej ekonomike vo všetkých sektoroch bolo by potrebné e, posilniť e, aspekty prispôsobovania sa klimatickým zmenám, risk e, a tak ďalej. Chceme odporučiť Európskej komisii, aby sa dôslednejšie pracovalo z hľadiska týchto programov a ostatných strategických dokumentov. Treba sa zamerať na monitorovanie a meranie výsledkov pri použití relevantných ukazovateľov a zjednodušiť celkový proces súčasných e, programov rozvoja vidieka. Chceme tiež odporučiť komisii, aby vypracovala legislatívne návrhy pre e, politiku rozvoja vidieka na obdobie po roku 2020 s cieľom, aby sa umožnilo hneď e, schvalovanie na začiatku programovacieho obdobia. Ak mi dovolíte, ešte v krátkosti pripomenúť niektoré všeobecné pripomienky, ktoré sa týkajú poľnohospodárska, ktoré podľa mňa sú veľmi dôležité pre e, vašu oblasť zodpovednosti, vás ako výboru pre životné prostredie. Môj kolega sa moje poukázal vo svojej správe a toto chcem povedať, sú tu dôležité údaje. Za posledné 10 ročie oblasť e, teda sa plocha pôdy, ktorá sa deklarovala ako poľnohospodárska, to pokleslo teda zo 164 miliónov hektárov na 145 hektárov, čiže prišli sme o 19 miliónov hektárov za posledné 10 ročie. Počet polnospodárských hospodárstiev, teda fariem, sa znížil za 7 rokov o 3 milióny, za, v poslednom 10 ročí o 4 milióny. A postupne strácame teda každý deň prichádzame o zhruba tisíc fariem. A toto je tempo znižovania počtu fariem. Veľmi dôležitý problém je teda aj to, že aj populácia farmárov starne. Teda polnospodári nám starnú a vidíme to aj na tomto grafe. Priemerná účasť z hľadiska generačného, keď porovnávame treba mladí ľudia pod 40 rokov, respektíve pod 45 rokov, ako to tu vidíme, to, to predstavuje asi 40 A keď si porovnávame teda e, niektoré sektory, tak e, v poľnohospodárstve je to iba okolo 20 Hej. Jedna tretina farmánov má viac než 65 rokov. A toto je tiež veľký problém z hľadiska budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky. A, a zda ešte tu máme informácie o vekovej štruktúre všetky, vo všetkých členských štátoch to je tiež zahrnuté v našej správe číslo 10 za rok 2017. Ešte jedna informácia, ktorá je tiež veľmi dôležitá z hľadiska vášho výboru. Tu uvádzame tieto údaje aj v našom novom dokumente. A to je vlastne briefingový materiál, ktorý bol predložený aj na výbore KOMP. Predložil ho môj kolega a často sme už hovorili aj o tom, že európsky agri sektor je v veľmi dobrom stave, v dobrej kondícii, pretože Európa e, je čistým vývozcom poľnospodárských výrobkov. To je pravda, áno. Európska únia je čistý vývozca, viac vyvážame potravinárskych výrobkov, než dovážame. Ale ak sa pozrieme na tú zelenú časť tohto grafu, to sú príslušné komodity a iné produkty, ktoré sú nespracované, čiže nespracované potraviny. A v tomto sme čistí dovozcovia. A to zase nie je až taký úspech celé, pretože to môže viesť k veľkým problémom tomto zmysle európska polnohospodárska výroba a výroba potravín e, závisí do značnej miery aj od dovozu. Čiže nie je to všetko len naša vlastná produkcia. A určite to musí ovplyvniť aj ďalší vývoj SPP. A dovolte mi ešte, pani predsedkynia, vyjadriť aj toto. Problém, na ktorý sme poukázali v našich správach, predovšetkým v tomto briefingovom materiáli, e, teda na základe týchto informácií chcem povedať, že budeme potrebovať dlhodobú víziu, ktorá sa týka budúcnosti spoločnej a poľnohospodárskej politiky. Čiže nestačí len 7-ročné obdobie z hľadiska plánovania dobrej poľnohospodárskej politiky. Potrebujeme mať tú dlhšiu víziu, koľko polnohospodárských podnikov, koľko polnohospodárov, aká pôda, koľko pôdy, aký charakter, či sa bude farmárčiť vo veľkom alebo v menších farmách. Proste toto všetko treba vziať do úvahy a je to veľmi dôležité, aby sme mali jasnú víziu, dlhodobú víziu z hľadiska rozvoja e, európskej plnohospodárskej politiky. Ďakujem. Ďakujeme pekne za obe prezentácie, boli veľmi zaujímavé. A teraz e, dostávajú priestor kolegovia, ktorí sa chcú vyjadriť. Pani Ajuso je už prihlásená. Aj ďalší. Mrs. Ayuso, it's your... E, ďakujem za slovo, pani predsedajúca, a ďakujem obom e, prednášajúcim. Chcem povedať, že pokiaľ je o tie údaje, ktoré tu uvádza dvor auditorov, sú veľmi dôležité a zaujímavé. A vieme, teda, že je malé e, percento tých poľnohospodárov, ktorí nie sú ovplyvnení touto ekologizáciou, ale ako naznačujú aj údaje Európskej komisie, Je tu aspekt intenzifikácie, ktorý súvisia aj s inými aspektmi, e, teda konkrétne aj s aspektom ekologizácie. Každý podnikateľ, každý poľnohospodár sa snaží o to, aby mohol zintenzívniť e, teda svoju produkciu a čo sa týka aj polnospodárca, samozrejme, aspekt produktivity je dôležitý. A toto je hlavný cieľ vo väčšine teda prípadov podnikania. Pokiaľ ide o priame platby do ekologizácie, tieto predstavujú, teda hovoríme tu o 30% a toto asi je nedostatočná, nedostatočné z hľadiska príjmov. Konkrétne je to podpora hľadiska príjmov, pretože tí polnohospodári musia realizovať celý rad rôznych prác a hlavne sa zameriavajú na produktivitu, aby dokázali čeliť konkurencii aj v rámci EÚ a preto si myslím, že tieto formy pomoci sú potrebné pre sektor polnohospodárstva, pretože polnohospodár musí proste produkovať, aby bol konkurencieschopný aj v rámci EÚ a nás zároveň musí splňať požiadavky, ktoré stanovujú predpisy. Takže opatrenia v oblasti ekologizácie e, súvisia zase s tým, že sa musia plniť príslušné podmienky, aby mal takýto plnospodár nárok na priame platby. Pokiaľ ide o ďalšiu reformu SPP, naozaj budeme musieť prispôsobovať európske poľnohospodárstvo aj aspektom ekologickým a treba práve na toto hľadieť, že nemôžeme ísť proti prírode a nestačí hľadieť len na čísla, ako správne to poukázali aj odborníci z dvora auditorov. Ďakujem pekne, pán Gerbrandy. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja by som sa rád poďakoval dvoru auditorov za správy a za tieto dve správy, nielen tieto dve napokon, ale aj správa, ktorá bola zverejnená minulý týždeň o spoločnej prosperskej politike. Aj tam zaznelo veľmi skúčujúce posolstvo a síce, že celé nastavenie politiky SPP nie je v s pôvodnými cieľmi. Chcel by som sa poďakovať dvoru auditorov za to, že tentokrát naozaj vhodne načasovali svoje analýzy, pretože naposledy, keď sme sa snažili reformovať SPP, väčšina správ dvora auditorov prišla až následne, až po tom, čo boli uzavreté rozhodovacie procesy v parlamente a v rade. Teda za to osobitne ďakujem. Podľa mňa je to jasné, máme tu opatrenia ekologizácie, máme mnoho mm, cieľov, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia, čo sa týka nakladania s verejnými prostriedkami, ale zdá sa, že tu chýba korelácia medzi cieľmi a prostriedkami, ktoré sa e, vynakladajú. A to podľa mňa sú hlavné závery dvora auditorov. Takto som to pochopil. Ja prešiel som si vyjadrenia komisie k týmto dvom správam v podstate tam žiadne vyjadrenia nie sú. Komisia tvrdí, že to vezme na vedomie, že to analizuje, že sa vyjadrí, keď predloží svoje e, návrhy k ďalšej podobe SPP. A to mi pripomína aj proces, keď sme naposledy reformovali a komisia vtedy nepočúvala v skutočnosti e, vyjadrenia dvora auditorov podľa mňa je politika jednoduchá. Máte cieľ, nájdete peniaze, potom tieto peniaze minete na to, aby ste tieto ciele dosiahli. A uzavrie sa to tak, ak sa to uzavrie, že ciele neboli splnené rozhodnutiami alebo peniazmi, tak sa politika zmení, prístup sa zmení. A nikdy sa to podľa mňa takto nevyhodnotilo v Európe. Míňame miliardy, miliardy eur na zazeleňovanie, na ekologizáciu SPP bez akýchkoľvek výsledkov. Chcel by som vyzvať do auditorov, aby bol ešte odvážnejší vo svojich vyhláseniach, aby neváhal opakovať eh, tieto svoje signály, nie aby to počuli len v Berlemonte, ale tiež v hlavných mestách, v členských štátoch a tiež v našich výboroch tu v parlamente, pretože ja keď počúvam kolegov niektorých, Vidím, že mnohí sa viac e, snažia zachovať aktuálny stav a nechcú uznať zjavné fakty a skutočnosti. To je podľa mňa to najpodstatnejšie, takže ešte raz srdečná vďaka. A chcem sa opýtať pani predsedničky, či by sme mohli sa dočkať aj reakcií od komisie ešte predtým, než komisia predloží nové návrhy, tak aby sa zašlo do e, hĺbších podrobností v záveroch a odporúčaniach e, dvora auditorov. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Šer, Piriky ďalšia. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsednička, ja by som rada približila trochu iný obraz Holandska, eh, čo sa týka eh, politických cieľov eh, a peňazí, tak tie ciele musia byť reálne. To, čo sme práve počuli od zásobtu dvora auditorov, naznačuje, že to nie je až také rúžové. Ja som z Holandska. Poznám tam mnohých polnospodárov, ktorí majú veľké ťažkosti zohnať financovanie, aby mohli investovať do svojich e, poľnohospodárskych podnikov. Tiež e, majú ťažkosti podporiť tieto politické ciele. E, čo s tými dvoma prvými piliermi, ako sa tieto ciele dajú merať? Je to Mm, taký zložitý proces, že realita a tieto procesy e, na svojom akoby vôbec nesúvisia. Keď sa pozrieme na klimatickú dohodu, osaňovanie emisí CO2, tieto všetky e, ciele. Ja sa pýtam komisie, či nie je na čase vypracovať osobitné plány pre každú jednu krajinu a konkrétne ciele pre danú krajinu osobitne. To predsa naši poľnospodári chcú, očakávajú. Nemali by sme to prenechať len nad národným spoločnostiam. Nemôžeme sa len prizerať. A pritom e, sa naši poľnospodári strácajú a všetko to preberajú nad národné firmy. Celý potrebný reťazec teda e, v podstate úplne potláčame naše možnosti riešenia takýmto postojom. Bude si to však vyžadovať reálne ciele. Ďakujem pekne, pán Desi, ďalší. Ďakujem, pani predsednička. Rečník hovorí pán predseda. Ďakujem eh, aj nášmu kolegovi, nedávnemu kolegovi Vojčechovskému, ktorý je v novej funkcii vo výbore Agri sa to trošku inak prezentovalo, ale predsa len by som rád podotkol, že som ešte nikdy v tých 14 rokoch, e, čo pôsobím tu v parlamente, som nebol svetkom e, takejto e, neopostatnenej správy dvora auditorov, čo sa týka časového plánu. Tie odvia od roku 2016 sme ešte nemohli vyhodnotiť, aký úspešný bol proces ekologizácie v roku 2015 členské štáty v polovici roka zhruba dostali nové predpisy, mnohé členské štáty to skutočne dostali až v roku 2016, aby sa do toho mohli pustiť. A preto v roku 2016 predsa nemôžeme vyhodnocovať, aký proces ekologizácie bol úspešný. To je predsa úplne nesprávny prístup. A keď si pozerám túto správu a prečítal som si ju naozaj dvakrát, dvor auditorov tu uplatňuje mnoho výnimiek. Naša politická vôľa bola vylúčiť malé podniky, aby sme zabránili príliš veľkému zaťaženiu byrokraciou týmto podnikom. Bol to taktiež náš politický cieľ taktiež vylúčiť biopodniky z týchto úloh, pretože oni do veľkej miery to už plnia. Taktiež bolo politickým rozhodnutím eh, vyňať aj zelené plochy. To nemôže predsa byť predmetom výčitiek, eh, výhrad eh, keď sa to uzavrie tak, že je to príliš byrokratické, tak sa to nemôže týkať všetkých podnikov. Ďalej, čo sa týka úspechov, tu sa vôbec nevyhodnotilo, že sa pestujú medziplotiny, tieto uh, zostávajú aj uh, v zime a to znižuje eróziu pôdy, taktiež sa vôbec nespomína to, že obospodarujeme, dajme tomu v prípade niektorých eh, prípadov 42 tisíc hektárov, e, takže sa tam e, vysádzajú e, medziplodiny, tie sú taktiež na plochách celú zimu. Toto všetko sa vôbec nevyhodnotilo. Okrem toho sú tu ďalšie veci, ktoré dvor auditorov uvádza a tvrdí, že parlament odsúhlasil niečo iné oproti tomu, čo navrhla komisia. No nehnevajte sa, ale predsa úlohou dvora auditorov nie je vyhodnocovať, čo my tu odsúhlasujeme. Dvor auditorov musí akceptovať čo príjma Európsky parlament. 751 e, poslancov to odsúhlasilo. Mňa nezaujíma, čo prijala komisia. Nemalo by to zaujímať dvor auditorov. Dvor auditorov musí dodržiavať to, čo odsúhlasí Európsky parlament ako demokratický orgán. Mne v tejto správe okrem toho chýba, ktoré sa tu kritizuje, že členské štáty sú vinné z toho, že sa neuplatňujú viac ekologickejšie metódy obrovania pôdy. My sme navrhli e, výsev e, kvitnúcich e, kvetín na veľkých plochách, čo by bolo veľmi ekologické opatrenie, ale v Nemecku to členské štáty neprijali. Teda niektoré spolkové krajiny to neprijali a je, toto sa úplne prehliadlo. Tiež sa nevyhodnocuje, ako odlišne sa príjma tento proces ekologizácie v jednotlivých členských štátoch. Dajme tomu, v niektorých členských štátoch dostávajú v prvom pilieri 600 eur, plospodári teda 30 ekologizácie v tej istej krajine však niektorí plospodári dostávajú iba 60 eur na hektár a tých 30 je 18 80 eur, pardon, to sa tu tiež nespomína, teda, že jeden polospodárov dostáva 80 a ten druhý 180 eur. Ja by som navrhol, aby sa to celé úplne prepracovalo. Táto správa je akorát hodná vyhodenia do koša na nič iné. Ja ju osobne nepoužijem. Rozhodne. Ďakujem pekne, pán Hojsling. Ja, ich äh, Ďakujem pekne. Ja by som sa rád poďakoval dvoru auditorov za obe tieto správy. Myslím, že je tam mnoho eh, vecných poznámok, eh, ktoré sú oprávnenou kritikou, čo sa týka ekologizácie vo výbore Agri. E, sme to už prejednávali aj rozhodne nesúhlasím s takouto ostrou kritikou Alberta Tessa. Myslím však, že sa dá vyhodnotiť, že je tu príliš mnoho výnimiek. Neviem, prečo v tom základnom prístupe komisia e, sa rozhodla, že isté plochy e, sa ponechajú, tak povediať, životnému prostrediu, že je tam tak veľa výnimiek, v tomto systéme a týmto sa to celé vlastne znegovalo. Tie medziplodiny, to je úplne bežná metóda, ktorú by mal uplatňovať každý jeden plospodár. Prečo by sa to malo predpisovať? Prečo by sa e, nemali predpisovať nejaké iné opatrenia? Ide o to, že časť plochy, tak ako e, sa to robí aj v iných e, krajinách, bude predmetom ochrany, že sa tam nebudú vysievať žiadne iné plodiny a tých 5 plochy, v skutočnosti to ani nie je tých percent, že sa tam naďalej môže uplatňovať e, metóda chemických postrekov. To nikto nepochopil. Komisia to až následne opravila. Ja chápem, že to sa netýka len parlamentu, aj členských štátov. Aj členské štáty celý tento proces ekologizácie natoľko zredukovali tento proces, e, že e, to už nemá žiadny prínos. Okrem toho súhlasím aj s vyhodnocovaním dvora v tom, že straty biodiverzity. Na to poukazujú e, všetky e, súčasné prieskumy, že sa to nepodarilo zastaviť. E, dokonca sa to ešte viac vyhrocuje, využíva sa čoraz viac chemických postrekov. Preto sa chcem opýtať dvora auditorov, či tie aktuálne návrhy komisára Hogana považujú za vhodné, aby sa viac odpovednosti preneslo na členské štáty, aby sa vypracovali konkrétne plány na dosiahnutie cieľov, aby sa to mohlo lepšie vyhodnotiť potom. Považujete teda takýto prístup za správny? alebo by sa mal zachovať aktuálne platný prístup, že e, sa neurčuje na úrovni členských štátov, ako sa naloží s peniazmi. Teda vo, vo mnohých aspektoch sú spravo súhlasím. Keď zároveň povieme, že sa musia verejné prostriedky využívať na e, verejné ciele, musí to mať prínos aj pre životné prostredie, pre spodné vody a tak ďalej. ďalej. Druhá poznámka, čo sa týka správy o rozvoji vidieka, tu súhlasím s vyjadrením pána Vojčichovského, že by e, sme mali uznať, že sa to byrokraticky prehnalo a to veľmi výrazne. Mnohí sa totiž ani neodvážia podávať žiadosť vzhľadom na tú obrovskú byrokratickú záťaž. S tým sa musí veľmi naliehavo niečo urobiť. Ale postupom času sa to ešte dokonca zhoršilo a to dokazuje tendenciu, ktorá je naozaj dosť ničivá. A celá tá hodnota druhého piliera ktorý si všetci veľmi cenia, sa týmto spochybňuje, keď sa to utápa v takej obrovskej míre byrokracie. Ale aké konkrétne návrhy podľa vás by to zmenili? Jasné ciele, úplný nový začiatok všetkých programov na to, aby sa zaistila aj právna istota pre žiadateľov, aj pre administratívy. Myslím, že tým by sa už veľa dosiahlo preto, aby sa zlepšilo postavenie programov. Ale ešte raz e, veľmi konkrétne otázky. Pán Vojčechovský, vy ste spomenuli, že 19 miliónov hektárov pôdy sa stratilo. Sú k tomu nejaké konkrétne čísla? Prečo sa táto pôda stratila? Či sa zmenil spôsob jej využitia? Ako sa to vlastne stalo? A ďalej, otázka starších polnospodárov. Všetci sme sa snažili v minulosti podporovať aj mladých farmárov, o to sa snažia všetci, ale je treba jasne povedať, že kým príjem polnospodárov bude výrazne pod úrovňou príjmu v iných sektoroch a nadalej bude klesať, tak jednoducho e, e, sa to nepodarí napraviť finančnými e, injekciami z SPP. To je ten skutočný dôvod, prečo mnohí, mladí ľudia odchádzajú z vidieka, pretože vyhliadky k dôstojnému životu, k dôstojnému príjmu sú veľmi zlé a to sa nepodarí eh, vykryť len SPP. To je tá najväčšia tragická situácia posledných rokov, že potvory sú čoraz závislejší od platieb z SPP. Mnohí aj tí, ktorí v predchádzajúcich rokoch, eh, dajme tomu, nedostali žiadne peniaze z SPP, teraz sú už čiastočne na 100% závislí od priamých platieb z SPP a to je eh, veľmi zlá tendencia. S týmto je treba niečo urobiť poľnohospodári predsa musia vyžiť do svojej práce, teda e, z cien, ktorú dostávajú za svoje produkty. Pán Gžip, ďakujem pekne. Myslím, že každé jedno hodnotenie čohokoľvek napokon no, vychádza z mnohých rôznych kritérií, s ktorými môžeme alebo nemusíme súhlasiť. Myslím však, že v našom výbore ENVY by sme mali povedať jednu vec jasne a síce, že polnohospodárstvo sa týka produkcie potravín, ale tiež e, v ňom ide o iné funkcie a služby. Polnohospodárstvo je zodpovedné tiež za e, vytváranie a taktiež zachovanie našich spoločných zdrojov, dajme tomu životné prostredie, ekologizácia pozborstva má za cieľ práve um, podporu udržiavania týchto spoločných zdrojov. Sú tu isté tendencie, ktoré nie sú veľmi pozitívne. Máme viacero ukazovateľov, ktoré naznačujú, že sa veci e, vyvie k horšiemu, dajme tomu počty vtákov a tak ďalej. Toto by sa malo tiež do správy zahrnúť podľa mňa. Ale bol by som rád, keby sme nezabúdali na to, že polnospodárstvo má e, takúto multifunkčnú povahu. Polnospodárstvo nám poskytuje verejné statky a tieto verejné statky by mali byť primerane ocenené. Ak očakávame, že polnospodárstvo naďalej bude poskytovať tieto statky, musíme e, naďalej podporovať finančne polnospodárstvo. Nebude to jednoduché ani všeobecne priateľné pre všetky zúčastnené strany, ale nesmieme zabúdať, že sme mali podporu založenú na cene a to bolo ostrej kritike a teraz sme máme podporu na základe príjmov a takýmto spôsobom chceme stimulovať isté zmeny v sektore poľnohospodárstva teda plospodárov podporujeme, môžeme to povedať aj takto, že im platíme za poskytovanie istých verejných eh, statkov. Vyhlásenie skôrku z roku 1996 a taktiež eh, vyhlásenie z roku 2016, eh, tu sa popisuje multifunkčná povaha plospodárstva, dajme tomu určovanie podoby životného prostredia, ďalej starostlivosť životného prostredie, Polospodárstvo nám taktiež pomáha zachovať kultúrne dedictvo, či už e, materiálnej alebo nemateriálnej povahy. Teda toto všetko by sa malo zohľadniť. A z pohľadu nášho výboru tieto aspekty by sme mali zvorazňovať. Sú dobře, že tak poviem, vycenené. One sú vycenené ponižej wartości. Čo e, sa týka týchto funkcií, a teda či sú správne nacenené. Myslím si, že my neplatíme dostatok e, za tieto funkcie, tak ako to potvrdil vedecký výskum. Finančné transfery e, na, infra, na polhospodárstvo nie sú natoľko vysoké. Je to kompenzácia za určité výdavky farmárov e, na to, aby sa zachovalo životné prostredie napríklad a nie je to tak, že iba európske polnohospodárstvo získava e, prevody výmenou za určité služby, ktoré poskytuje. Globalizácia sa globalizácia v tejto súvislosti toho veľa nezmenila. Napríklad v Brazílii máme polnohospodárstvo a Brazília má, prenanč, má finančné prevody. Ak chceme si ponechať naše polnohospodárstvo, tak musíme podporovať naše polnohospodárstvo. Čiže je potrebné e, nájsť akúsi zhodu medzi tým, ako poskytnúť e, primerané kompenzácie farmárom a na druhej strane tým, ako E, zabezpečiť, aby farmári naďalej poskytovali tie e, verejné služby, ktoré poskytujú. Ďakujem a tým som sa dostala na záver môjho zoznamu. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Ak nie, v takom prípade by som dala slovo spravodajcom, pán Jereb. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za e, vaše otázky. Poprvé začnem otázkou pána Gilbraugy. On tvrdil, že sme zistili, že neexistuje korelácia medzi e, cieľmi a vynaloženými peniazmi. To je do určitej miery pravda, ale čo sme naozaj zistili, že nie sú žiadne ciele. K tomu sme dospeli. Ak neexistujú žiadne ciele, tak e, nemôže byť intervenčná logika, nemôžu byť ukazovatele, nemôžno si voliť e, opatrenia a nedá sa definovať, koľko peniazí je potrebných pre farmárov. A to je najväčší problém, v našom audite nevieme, koľko SPP by mala prispieť k biodiverzite, nevieme, e, koľko by mala prispieť ku kvalite a e, k emisiám skleníkových plynov. A to je pre nás hlavný problém ako auditor. keďže nemáme počiatočný bod, že čo sa malo dosiahnuť tou politikou, akým spôsobom potom môžeme e, zvoliť opatrenia a rozhodnúť o tom, ako sa vynaložia tie prostriedky. A preto sme diskutovali s komisiou počas nášho auditu väčšinou o tom, čo znamená, že SPP by mala posilňovať e, klimatickú výkonnosť. Čo to znamená? Znamená to, že musíme zlepšiť naše ukazovatele alebo e, pozastaviť e, alebo zmierniť teda zhoršovanie sa týchto ukazovateľov. A to je hlavné posolstvo nášho auditu. Keď sa vrátim k otázke, ktorú položil pán Juso, všetko, čo ste povedali, je pravda, čo sa myslí tým SPP, ale zároveň e, teraz máme ciele a od cieľov prejdeme k opatreniam. Keď spomeniem len EFAS, o čom sme diskutovali niekoľkokrát, Viacerí z vás o tom diskutovali. V našej správe sme uviedli, že farmári už e, poskytli dvoj, dvoj, e, dvojnásobok EFAS ako v rámci ekologizácie. Čiže nie, že ekologizácia by stála, teda farmári e, na tom boli dobre ešte než komisia a parlament um, rozhodli o greeningu. Čiže keď sa snažíme posudzovať, čo vlastne ekologizácia má dosiahnuť, treba zobrať do úvahy, či sa to či to bude tá zmena, ktorá sa udeje, či táto e, teda bude v dôsledku ekologizácie alebo na základe dobrovoľných opatrení farmárov, ktorí možno majú lepšie poznatky alebo lepšie vnímanie E, teda ekologických požiadaviek, než ako od nich si vyžaduje e, ekologizácia. Potom e, veľa otázok pána Des. Chcel by som využiť túto príležitosť a poďakovať sa vám za všetky otázky, ktoré ste nám zaslali a myslím si, že toto objasní mnoho nedorozumení ohľadom toho, ako rozumieť našej správe, pretože my sme e, sa riadili medzinárodnými auditorskými štandardmi, e, my sme nekritizovali, čo robia farmári, my sme posudzovali, čo má docieliť greening, ekologizácia. Čiže len stručne zodpoviem niektoré vaše otázky, no a potom podrobnejšie e, to bude všetko na papieri. Takže ako ste povedali pre EFAS, farmári si vedú dobre, farmári vlastne e, poskytujú dvojnásobok. Ekologizácia v prípade Polska, tam sme povedali, že farmári majú 32% EFAS, to je viac, než vlastne od nich vyžaduje ekologizácia, greening. Čiže už aj keď hovoríme o roku 2016, nemôžeme e, e, teda dospieť k záveru, že politika dosiahla tieto a tieto ciele. To sa nedá. Preto sme povedali, že je nepravdepodobné signifikantne zlepšiť environmentálnu výkonnosť. To znamená, že sme sa snažili predpovedať, čo sa stane, ale pravdepodobne viete, teda niektorí hovorí, čo povedal pán Einstein, že by ste boli blázon, keby ste očakávali rôzne výsledky, keď robíte stále to isté. Čiže ak, nič, ak nič nezmeníte, teda v zmysle ekologizácie, tak nemôžno očakávať, že výsledky sa zmenia. Čo sa týka takže catch crops, e, takže e, my sme to e, catch crops mal ostať Čiže my, sme, my sme nevychádzali z našich vlastných posudkov, ale boli to štúdie expertov, ktoré sú citované v našej správe. A my sme za to zareagovali, teda uvádzame tam, ktoré štúdie sme využili. Keď sa pozrieme na tabulku 2, experti z Holandska navrhli nevyužívať cash crops ako e, požiadavku EFAS v rámci ekologizácie. Potom tu bola otázka, alebo teda otázka pána Hausinga, čo si myslíme o, e, väčšej, o poskytnutí väčšej zodpovednosti členským štátom. No, v konečnom efekte politici rozhodnú, kto bude mať väčšiu zodpovednosť. Podľa nášho názoru môžeme povedať, že tento prístup môže fungovať, ale zdôrazňujeme a preto e, naše odporúčanie sa obracia na členské štáty v tom zmysle, že členské štáty musia preukázať, že zvolené opatrenia prinesú tie výsledky, ktoré možno využiť na e, dosiahnutie všeobecných cieľov na európskej úrovni. Čiže keby komisia povedala, e, členské štáty budú mať viac zodpovednosti pri výbere určitých opatrení a určitých typov EFAS, tak e, naďalej to bude zodpovednosťou Európskej komisie, aby preverila a prijímala ten národný program, alebo národné programy, ktoré poskytnú členské štáty. A to je dôležitý krok, kedy Európska komisia musí zabezpečiť, že zvolené opatrenia budú prospešné pre životné prostredie a klímu. Potom tu máme otázku, alebo teda diskusiu, to, čo povedal pán Grips. Prepačte, ak som to zle vyslovil. Verejné tovary musia byť financované a zdôraznili ste správnu otázku, koľko financí by sa malo využiť a kto by ich mal dostať. To je nie otázka pre auditora, to je, keď e, vlastne e, vypracúvate tú logiku e, zasahovania, musíte nájsť ukazovatele, vybrať opatrenia a potom definovať, koľko peňazí by sa malo vynaložiť. A my ako auditori potom môžeme preveriť, či tie prostriedky sa investujú do správnych opatrení a či tieto opatrenia povedú k tým žiaducím cieľom. Toto je hlavná otázka, toto je naše prvé odporúčanie, keď komisia vlastne vypracovala intervenčnú logiku pre SPP, aby sa e, nielen e, splnili ciele v zmysle výroby potravín, ale aj v zmysle e, teda klimatickej výkonnosti a environmentálnej výkonnosti SPP. To je z mojej strany všetko, možno ešte i Januš. Teraz pán Vojtechovský. Let me allow to, to uh, answer in my national uh, Polish language takže budem hovoriť po polsky. Takže ďakujem veľmi pekne za všetky vaše otázky a komentáre, ktoré ste položili. Teší ma, že diskusia sa uberá týmto smerom, takže vidíme, že je veľmi dôležité skombinovať spoločnú polnohospodárskú politiku s environmentálnymi cieľmi. Pán Gebrandika, pán Gžib a ďalší hovorili o environmentálnom funkčnom charaktere polnohospodárstva. To je pravda. A čo sme dnes povedali, čo sme tu dnes povedali spolu s mojim kolegom, tak e, tým chceme upriamiť vašu pozornosť na špecifický problém, e, ktorý tu registrujeme. Ak budúcnosť SPP je v podstate pokračovaním tej situácie, ktorá je dnes, tak bude stále ťažšie e, zosúľadiť SPP e, s proenvironmentálnymi politikami. Ak malé podniky, malé farmy zmiznú a budeme pokračovať e, teda konsolidáciu veľkých podnikov, bude stále ťažšie zabezpečiť, aby sa dosahovali ekologické ciele. Chceli sme poukázať na tento problém, ale to je na politikoch, aby rozhodli, koľko fariem e, teda by chceli, aby e, existovalo e, v Európskej únii, povedzme, v roku 2030 alebo budúci rok. Či vôbec nad týmto rozmýšľame? Máme dlhodobú klimatickú politiku a je to dobré, že si definujeme ciele aj z dlhodobej perspektívy, ale z hľadiska polnohospodárstva nemáme takéto dlhodobé vízie. Neviem, koľko fariem chceme, aby existovalo v roku 2050. Stratili sme 4 milióny počas obdobia 10 rokov. Chceme 5 milión fariem? 15 miliónov? Alebo menej? Neexistuje žiadny politický dokument, ktorý by ilustroval takúto víziu čo by naozaj bolo potrebné. Čím väčší podnik, tým ťažšie bude zosúľadiť ich postupy e, s požiadavkami na životné prostredie. To je bez pochyby. Teda malé podniky miznú, populácia farmárov starne, starnúci farmári e, nemajú potomstvo, teda deti, ktoré by chceli pokračovať v týchto aktivitách. Čiže tento proces sa uberá jedným smerom. Tešilo by nás, e, keby sme videli výkonnejší farmársky sektor, ale zároveň musíme dbať na životné prostredie. A tešilo ma, že som toto zachytil vo vašich príspevkoch. Pán Housing, pani predsednička, spomenuli ste situáciu e, z pohľadu jednotlivých členských štátov Európskej únie. Do akej miery chceme teda mať európsku politiku a do akej miery chceme mať v polhospodárstve národnú politiku. Európsky dvor auditorov sa k tejto otázke nemôže vyjadriť, ale zároveň e, je nám jasné, že situácia sa líši. Napríklad v Českej republike priemerná veľkosť podniku je 130 hektárov, zatiaľ čo napríklad v Polsku je to stále menej ako 10 hektárov. E, takisto máme veľmi diverzifikovanú vekovú štruktúru. Napríklad v Portugalsku Máme viac ako 50 v kategórii 65 e, rokov a viac. Čiže už v podstate dosiahli dôchodkový vek. A v mnohých krajinách je situácia oveľa lepšia v tejto súvislosti. Napríklad Polsko, Rakúsko, Nemecko. Tam je tá veková štruktúra farmárskeho obyvateľstva odlišná je to tak viac diverzifikované, zatiaľ čo Európska únia navrhuje rovnaké aktivity a rovnaké stimuly pre mladých farmárov v rámci celej Európskej únie. A zdá sa, že sa snažíme aplikovať jeden liek na všetky rôzne choroby. Samozrejme, je jasné, že je tu potreba mať flexibilnejšiu farmárskú politiku a takisto je to politická otázka, e, o ktorej treba rozhodnúť. Teda, aká je rovnováha medzi príspevkami Európskej únie a jednotlivých členských štátov? Pán Heusling nastolil otázku. Hovorili sme o 19 miliónoch hektárov. To je obrovská oblasť, to je polovica územia Nemecka počas desiatich rokov. Nevieme, čo sa stalo e, s týmto, s, tým, s týmto územím. Máme len údaje Európskej komisie, ktorá, ktoré naznačujú, že toto je redukcia pôdy, ktorá bola vyhlásená v rámci SPP. Je to pádna otázka. Chceme vedieť, čo sa stalo ehm, s, s, s touto plochou nezmizla, ale už to nie je e, registrované ako polnohospodárska pôda. E, pripravujeme ešte ďalší dokument a to bude stanovisko Európskeho dvora auditorov, až ako náhle e, dostaneme e, k dispozícii konkrétny návrh Európskej komisie. Európsky dvor auditorov navrhol mnoho, teda viacero stanovisk, myslím, že to bol pán Gerd Brandy, ktorý povedal, že teraz sme lepšie pripravení a lepšie vybavení eh, na to, aby sme diskutovali o budúcnosti SPP. Nuž, lepšie vybavení, než eh, sme boli naposledy. Ja som vtedy bol europoslancov a nemali sme toľko informácií a údajov k dispozícii, teda toľko, čo máme dnes. No a takisto vidím, že teda chcel by som využiť túto príležitosť a, a ne, povedať niečo o budúcnosti